I'm, Angelis on the Schademoser report. Pán Angelis k správe Schaldemose, nech sa páči. Mr. De Angelis. Pán Diangelis. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Um, ja eh, chcem eh, poďakovať pani Šaldemoze za jej správu, ale eh, v ktorej máme uvedené konkrétne opatrenia na zlepšenie kontrolných systémov za um, distribuovanie uh, bezpečných produktov ale e, do, e, myslím si, že správnym smerom ide aj zúplnenie vnútorného trhu a ochrana európskeho spotrebiteľa. Be, zabezpečiť bezpečnosť znamená, že tam máme mechanizmy e, ďalšej vysledovateľnosti a že musíme zohľadniť jednotlivé fiktívne systémy, systémy bezpečnosti produktov, musíme tu mať um, posilnenie systémov na kontrolu produktov, ktoré pochádzajú z tretich štátov. Musíme mať možnosť a mechanizmus stiahnuť produkty, ktoré predstavujú nebezpečenstvo a mm, chceme predsa, aby produkty na európskych trhoch boli bezpečné pre, pre tých, ktorí si vyžadujú našu ochranu. Pán Kamenovský. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mnoho sa hovorí o bezpečnosti eh, spotrebiteľov a predovšetkým, čo sa týka eh, potravín. Často eh, zabudáme, že obvyklé predmety každodennej spotreby môžu predstavovať veľké ohrozenie zdravia a života, pre všetkým pre malé deti. Následovný mechanizmy kontroly na trhu E, toto je dôležité. Príslušná legislatíva takisto je mimoriadne dôležitá a e, skutočná spolupráca e, organizácií spotrebiteľov s jednotlivými zvládami jednotlivých členských štátov musíme túto podporovať, ale v každom prípade si musíme nadefinovať nebezpečný produkt mm, a okrem projektovania jednotlivých bezpečných eh, produktov a eh, využívania bezpečných eh, materiálov. Napriek tomu musíme kontrolovať jeho dopady na deti, ktoré majú k nemu prístup. Ďakujem, pani Komi. Ďakujem, pani predsednička. Parlament hlasoval dnes o správe o všeobecnej bezpečnosti výrobcov výrobkov. A toto je veľmi dôležitý pokrok, pokrok práve v oblasti ochrany spotrebiteľov členských štátov. V tejto správe ide o význam vysledovateľnosti eh, pôvodu a komisia takisto eh, sa žiada o realizáciu certifikačných opatrení a urobenia nových opatrení pri monitorovaní trhu, zoptimalizovanie takisto možnosti kontroly spotrebiteľom. E, Spotrebiteľ musí mať možnosť poznať e, tieto dopady týchto výrobkov a e, myslím si, že týmto a touto správou prispieme k znižovaniu falšovania E, výrobkov pre všetkým textilné oblasti, e, podniky, ktoré pracujú v Európe a tí, ktoré e, a chceme chrániť takisto podniky, ktoré neprožili svoje sídlo mimo Európskej únie. My chceme nájsť najlepšie mechanizmy na um, vyrovnanie sporov v rámci Európskej únie a to je úplná vysledovateľnosť miesta pôvodu. Teraz pán Batalovci k ďalšej správe. Il voto favorevole. Pani predsedajúca, ide teraz uh, v podstate o to, že ja som hlasovala za správu o uh, e, pán, za správu pani Rivasi ide o opatrenia v súvislosti s chrípkou H1N1. Ide o to, aby sme zabezpečili mechanizmy, ktoré by mohli, ktoré by mohli zapôsobiť v prípade nejakej zdravotnej krízy v budúcnosti v rámci vypracovania správy sme pracovali na tom, aby sa postupovalo transparentne. Ide o to, aby sme vylepšili spoluprácu medzi um, orgánmi zdravotnej starostlivosti členských štátov a uh, Svetovou zdravotníckou organizáciou. Mali by sme mať postup, ktorý bude harmonizovaný a ciele by mali spočívať v tom, aby sme mali stratégiu členských štátov, pri vypracovávaní um, plánov, pri eh, chrypkových epidémiách a aby boli k dispozícii experti, pokiaľ to bude potrebné. Takisto je tu, eh, eh, vyžaduje to spoluprácu s expertami z oblasti zdravotníctva. Pani Matias. Ďakujem, pán pre, eh, pani predsednička. My vieme veľmi dobre, ako to vyzerá eh, s chrypkou H1N1. Myslím si, že to by sme sa mali poučiť všetci. Ja si Mm, spomínam, ako sa to začínalo. V skutočnosti to vyzerá tak, že určitým spôsobom sa to začalo a potom sa to celkom zmenilo aj na základe dimenzie tohto problému. Tá, ten legislatívny návrh, ktorý e, sme dnes odsúhlasili, je mimoriadne dôležitý, pretože musíme vedieť presne, ako máme postupovať a čo treba robiť a čo sa nemá robiť. My vieme, ako to celé prebehlo. My sme uh, sa uzniesli na tomto ustanovení, na tomto uznesení aj preto, lebo vieme, že niektoré krajiny nereagovali správne, postupovali netransparentne a bez toho, že by nám že by e, sa tu boli, boli, tu, boli tu určité dohovory a myslím si, že práve v súvislosti s to v súvislosti s tou chrípkou epidémiou potrebujeme vyriešiť a vysvetliť všetky aspekty, ktoré sa toho týkajú, pretože v konečnom dôsledku za to všetci platíme. Ďakujem, pani predsednička. A, čo sa týka riadenia situácie v súvislosti s chrípkou a 1N1, a keď eh, sme chceli bojovať eh, s vírusom tejto chrípky. Toto um, viedlo vlastne k um, k určitým nesprávnym rozhodnutiam eh, stanovisko ACDC a jeho riaditeľa hovorilo o tom, že doteraz sa nepodarilo doteraz sa nepodarilo, doteraz sa nepodarilo riešiť na na základe eh, tak málo údajov eh, vyriešiť situáciu. Eh, to sa týka aj očkovania proti výroze v Polsku. Ministerka zdravotníctva okrem tláča, a ďalších médiá, my sme sa nerozhodli na nákup, e, na nákup e, e, očkovacie látky a neočkovalo sa. A nevieme, nevieme samozrejme, akému stresu boli vystavení obyvateľia, ktorí boli z médií bombardovaní každodenne informáciou, že potrebne, je potrebné sa očkovať. Myslím si, že toto je takisto treba zvážiť a mali by sme urobiť zásadné, alebo mali by sme zvážiť zásadné odporúčania na očkovania, ktoré by chránili pred takýmito epidémiami vami. Dovolte mi teraz povedať, že sme mali dlhé hlasovanie, máme viac ako 50 vysvetlení hlasovania a ja by som si rada dal aj obed, určite aj vy, aj tlmočníci, takže prosím vás, dodržte rečnícky čas. Teraz k správe Raveliny pán Antonoro. Grazie, signor Presidente. Fino oggi... Ďakujem, pán predseda. Dnes eh, bolo eh, odporučené, aby sme eh, prijali Um, predpis, ktorý uh, bol uh, dočasne uh, zaradený do európskej legislatívy a to je um, každoročné naredenie o rybolove a tento má kontrolovať a upravovať predaj um, rybolovných produktov v celej EÚ a treba mať stálejší právny nástroj a je preto vhodné, aby sme do týchto odporúčaní začlenili všetko, čo je možné. Dnes sme robili krok vpred, čo nám posilní právnu istotu a umožní ďalšie zjednodušenie. Z mluvnej strany CGLPM sú povinné zaistiť eh, plnú realizáciu patričných opatrení a včasné prevedenie do vnútroštátneho práva aby to mohli potom realizovať aj právnické, aj fyzické osoby. Pán Kubaček má slovo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, naša grupa popar... Vážená pani prezidentka, naša skupina pod, e, podporila túto správu, pretože je to dôležité pri budovaní koncepcie, koncepcie budúcej spoločnej e, rybolovnej politike. Práve v kontexte zmien, ktoré nás očakávajú, je potrebné, aby sme regionalizovali a vytváranie tejto politiky je e, potrebné opierať sa o regionálne, e, regionálne danosti. My nemáme diskutovať o zlom práve, pretože legislatíva sa má opírať skutočne o regionalizácie a preto uh, chceme v plnom miere podporiť, v plnej miere podporiť spoločnú rybolovnú politiku. Ďakujem, pán Kamal. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď sa pozrieme na eh, histórii eh, našich eh, dohôd o spoločnej poľnohospodárskej politike a rybolovnej politike, tak výsledok je dosť očividný. Niektoré mali za účel zvýšiť produkciu aj ceny a tiež sme zaznamenali pokles stavov a aj problém s odpadom a je na čase, aby sme si uvedomili, že najlepší mm, spôsob, ako ísť vpred, je um, systém, na základe ktorého prenesieme um, práva na uh, rybolovo vlastníctvo na budúce generácie. Ale uh, keď uh, budeme uh, zabezpečovať uh, um, právny stav uh, a budeme aplikovať uh, um, toto na spoločnú rybovú politiku, tak budeme mať udržateľnú rybovú politiku a nielen v EU, ale aj globálne a nebudeme potrebovať tieto dohody. You, pani podpredsednička. Každý deň tisícky tón mŕtvych eh, rýb sa eh, vyklapajú eh, z lodi do mora a oni potom upchávajú mm, na mori a potom more už nie je ďalej života plné a bohaté Máme už e, roky problémy s týmito odpadmi, bez toho, aby sme sa pokúšali s tým niečo robiť. A e, každé e, riešenie komisie nám prináša zvrátené zámery. Môžete nútiť rybárov, e, aby e, privezli na pevninu e, všetky ulovené ryby a žiadny odpad, ale ide o to, že je to spoločná politika, definuje rybolov ako spoločný zdroj, k čo má každý národ rovnaký prístup, nikto to nevlastní a preto nikto nemá s tým, s tým zaobchádzať ako s obnoviteľných zdrojov. Musíme kopírovať to, čo urobili na Islande, Falklandách, Novom Zelande, že dali e, stimul rybárom, aby e, to zachovali tieto zdroje a dovali im na to vlastnícke práva. E, Chádzame k správe od pani Podimata. Nech sa páči, ďalší pán poslanec. Ďakujem, pán predseda. Veľká väčšina v parlamente opätovne Ehm, hovorila prijala, že by sme mali e, rozprávať o ehm, daní zo finančných transakcií a zo všetkých e, daní, ktoré e, môžeme schváliť. Tzv. tapinová daň je najhlúpejšia, ktorú môžeme prijať. Jedine dobré, čo to môžeme povedať, je, že aj tak nikto s ňou nesúhlasí pretože ináč už by bola prijatá naposledy e, sa navrhovala začiatkom 70. rokov. No dobré, teraz sa opäť objavuje tento návrh a po istom e, čase e, sme si uvedomili, že to nebola dobrá myšlienka a e, nie je to dobrý nápad, aby e, sme e, takúto daň v Európe zaviedli. To je jasné, pretože peniaze môžu byť potom presunuté na iné miesto mimo Európy. To znamená, tá trobinová daň nie je vôbec riešenie e, niečomu. A to aj Trabín sám e, uznal pred pár rokmi. Ďakujem teraz pán Mastela. Prezidente, l'attuale crisi economica. Pán predseda, momentálna hospodárska finančná kríza poukázala množstvo nedostatkov pri regulácii a kontrole celého finančného systému v rámci Európskej únie. Následovala na finančnú krízu aj veľká Mm, rozpočtová kríza, čo znamená, že bol nadmerný tlak na trhy a na jednotlivé národné povinnosti. Boli tu určité krátkodobé špekulácie, tak sa hovorilo, že je tu ešte prepojenie medzi regulačným rámcom a na jednej strane a um, nedodržiavaním určitých pravidel. A strana druhej, v každom prípade si musíme vytvoriť nové ekonomické pravidlá. je dôležité vedieť, že Európska únia si nemôže dovoliť zažívať takúto globálnu krízu, a musíme sa postarať o to, aby sa takáto kríza neopakovala. Je potrebné um, mať nové mechanizmy, aby sme zamedzili špekuláciám vo finančnom sektore. A preto je potrebné pokúsiť sa toto premeniť na pozitívne regulácie. Ďalší rečník, minúta. Ja chcem podporiť um, Mm, aplikáciu eh, globálnej dáne z finančných transakcií. Komisia by si mala premyslieť, či by sa takáto dáň v tej prvej fáze mala zaviesť najprv na európskej úrovni a potom eh, v rámci takéto štúdie by sa mala Európska únia rozhodnúť. V Londýne sa uh, Um, v rodine tvorí časť, obrovskú časť príjmov, um, daň z burzových transakcií a to je tiež niečo, čo by sme mali uh, diskutovať. Tie dopady z Londýna sú pozitívne a preto by mala komisia čím skôr uh, zrealizovať takúto štúdiu na Európskej únie. <clears throat> Pán Antonio, pán predseda, hospodárska kríza, ktorá otriasla za posledné roky Európou, je tiež k tomu, že máme veľké deficity, potrebujeme nové nástroje, ktoré budú v stave zamedziť špekuláciám a ktoré na novo nadefinujú, nadefinujú úlohu finančného sektoru. My musíme žiť v reálnom hospodárstve a podporiť reálne investície. Musíme zabezpečiť rovnomerné prerozdelenie zaťaženia medzi aktérmi na finančnom trhu a tak sa nám vytvorí dostať výzvam, ktoré, s ktorými sa boríme na európskej úrovni, napríklad Stratégia 2020 a boj s klimatickými zmenami. Preto si myslím, že je dôležité, aby sme veľkú pozornosť venovali jednotlivým opatreniam a transparentnosti finančných systémov, pretože toto je dôležitou toto je dôležité tým predpokladom na to, aby sa zavedli transparentné opatrenia pán Koron. Áno, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že prijatie tejto e, správy pani kolenie Podimata predstavuje veľmi dôležitý pokrok pre hospodárskú politiku, daňovú politiku na európskej úrovni, ktorá je vyváženejšia, ktorá bude pokrokovejšia pre všetkých. Eh, je jasné, že je mimoriadne dôležité, aby sa Európa vybavila koordináciou, eh, koordinačnými nástrojmi v rámci 27 krajín eh, reguláciami finančných nástrojov, tak aby sme netrpeli ďalšou takouto finančnou krízou. Tá situácia viedla v podstate k tomu, že zdáňovanie finančných transakcií eh, sa zdá byť nutné. V Európskom parlamente sme hlasovali o tomto opatrení a toto má takisto svoj význam. Poprvýkrát sme to nenechali prebehnúť len tak a poprvýkrát sme rozsiahli úspech a chceme eh, komisiu podporiť v tom, aby týmto smerom pokračovala. Mario, pán Karilio. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Súčasná ekonomická kríza ukázala mnohé zlyhania v globálnom systéme dohľadu nad finančnými transakciami. Je tu akútna potreba reagovať s novými nástrojmi, s novými politikami a už to nemôže byť viac zrejme, že je nevyhnutné čo si spraviť. Finančný systém začal generovať zisky zo špekulácií a Práve preto je absurdné, aby tento sektor nebol vystavený e, akýmsi obmedzeniam a akejsi kontrole. Vždy potrebujeme terapiu a ešte stále potrebujeme aj daň z finančných transakcií, preto som hlasoval za tento návrh. V prípade iných politik, ako je oblasť energetiky a životného prostredia, tu Európska únia dokázala byť lídrom na svetovej úrovni a dokázala vytvárať príklad pre ostatných. Je to aj stimul pre iné krajiny mimo Európskej únie. A práve preto si myslím, že by sme rovnako mali konať aj v prípade finančných systémov. Pevne verím, že komisia zareaguje rýchlo a vytvorí legislatívny návrh, ktorý bude môcť zodpovedať na očakávania obyvateľov a musíme si uvedomiť, že práve obyvateľia znášajú najväčšie bremeno tohoto rizika. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Zavedenie novej dane je vždy čosi, čo musíte posúdiť veľmi opatrne. Na jednej strane nám to dáva možnosť aktivovať e, mechanizmus stimulov, ktorý bude v podstate znižovať e, rizika v prípade negatívnych dopadov, ale zároveň to naruší e, systém obchodu a môže to penalizovať európsky finančný systém. Som presvedčená, že zisk, ktorý by sme mali z finančných, že zisk z finančných spekulácií mal byť osobitne zdanený a mali by sme osobitne zvážiť výhod výhody a nevýhody takéhoto systému, takéto dane. Takáto daň musí byť veľmi pozorne preskúmaná, pretože musíme zabezpečiť, že budeme presne poznať tie dopady, ktoré a mať tie presne dopady bez akýchkoľvek negatívnych odoziev. Dovolte mi povedať, že má to svoju logiku, keď si uvedomíme, že Európska únia, ak bude konať sama, stráti konkurencieschopnosť a nebudeme mať reálne nástroje na to, aby sme presvedčili ostatných ekonomických hráčov, aby sa k nám pridali. Práve preto som za takúto daň, pretože chcem vidieť daň na globálnej úrovni a chcem, aby sa k nej pridala aj e, celá G20. Pán Sugias, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda dnes e, musím vyjadriť e, svoju, svoju, svoje uspokojenie e, so schválením správy pani Podimata ako člen talianskej delegácie a v skupine ALDE z mojej pozície to je zdroj naozaj veľkého uspokojenia, pretože tento parlament ukázal, že dokáže dostať svojim princípom a v diskusii o správe pani Perez o ekonomickej a sociálnej kríze sme sa vyjadrili za čosi, čo by sme mohli nazvať daňou z finančných transakcií. A tak sme to opätovne potvrdili aj dnes. Preto sme rozhodne potešení takýmto pozitívnym hlasovaním, pretože takáto daň nám umožní e, vytvoriť presun z finančnej špekulatívnej ekonomiky e, na zdroje v reálnom hospodárstve a zároveň nám to poskytne odpovede na mileniové rozvojové ciele a umožní nám to podporovať tvorbu a budovanie európskej infraštruktúry, výskumy a e, produkčných systémov. Pán Kamal, nech sa páči. Pán rečník hovorí bez mikrofónu na hrane finančnej krízy sa musíme uistiť, že sme sa naučili tú základnú lekciu. Napríklad základná lekcia je to, že neadekvátna regulácia spôsobuje problémy. E, podobne ako aj výbor pre investície robil v USA, ktorý podporoval banky v tom, aby požičiavali e, zákazníkom, ktorí nemali prostriedky na splácanie úverov. A keď títo, e, títo úverníci zlyhali, tak to spustilo celú finančnú krízu. Musíme si uvedomiť, aké dôsledky to má, keď budeme tlačiť peniaze príliš lacno, aké dôsledky to bude mať na občanov, ľudia nemôžu e, si byť istí, že investovať zle neprináša rizika. Podobne ako aj povedal známy ekonóm, ak budeme robiť zlé rozhodnutia a podporovať zlé investície a trh sa bude sám naprávať, ale ak mu to neumožníme, všetci prehráme. A to je práve to, k čomu došlo. Musím sa rovnako naučiť aj to, že banky by nemali byť opäť umožnené, e, aby boli príliš veľké na zlyhanie. Ak zavedieme takúto daň, ktorá nám bude získavať prostriedky, akú správu vyšleme banka, Banky povedia, môžeme naďalej fungovať, ako sme fungovali aj predtým tým, bez toho, aby sme e, brali do úvahy riziko. My, pretože my proste zlyháme a daňoví poplatníci nás vykúpia. Musíme sa naučiť lekcie z finančnej krízy. Ďakujem pekne. Ideme k správe pani Estrely. Správu má pán Jakolino. Nech sa, slovo má pani Jakolino. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Dôkaz, že európske občianstvo nie je garantované, je jasné, je viditeľné, keď sa pozrieme na nerovnosti medzi členskými štátmi. Neexistuje to právo na nie, to, neexistuje akési právo na zdravie, ktoré je rovnaké medzi Rumunskom, Bulharskom a ďalšími krajinami v Európe. A práve preto to vytvára e, celý rad ďalších komplikácií. Bolo je preto veľmi užitočné e, pri príležitosti Medzárodného dňa žien povedať aj to, že prístup k zdravotnej starostlivosti je oveľa zložitejší pre ženy. To znamená, že potrebujeme viac informácií, potrebujeme viac prevencie a zároveň potrebujeme viac rehabilitácie a zároveň lepší životný štýl, správny životný štýl. Musíme povedať nie závislostiam, nie zneužívaniu alkoholu, nadmernému fajčeniu, nie eh, chorobám, ktoré vyplývajú z takýchto zvykov. Preto potrebujeme koheznú politiku, ktorá sa bude sústreďovať na prístup k zdravotnej starostlivosti ako skutočno celoeurópsky cieľ materiál. Pani Krás, nech sa páči. Pani Klás, áno, ide nám v prvom miere o udržiavanie zdravia a v druhom slede o jeho obnovenie. Ide o zdravú výživu, o pohyb, toto musí byť súčasťou všeobecného vzdelávania, musí to byť e, základným pilierom členských štátov, pretože Európa by sa mala mala podporovať e, výmenu e, skúseností e, na tomto poli. Ja som hlasovala proti tomuto dôležité správy, pretože body 25, 26 a 29 hovoria o reprodukčných proteínoch, pretože reprodukčné reprodukčné stratégie a interrupcie sem nepatria, pretože hovoriť o potratoch bez toho, že by sme vôbec spomínali právo na život, toto nemôže byť e, cieľom a pilierom v Európe. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Je skutočne pravda, že zdravie sú obrovské rozdiely v zdravotnom stave medzi členskými štátmi. Členské štáty majú odlišné e, tradície, odlišné postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A ak chceme znižovať tieto rozdiely v rámci Európskej únie, potrebujeme viac vzdelávania, potrebujeme zároveň e, lepší systém vzdelávania a prípravy a zároveň si musíme uvedomiť, aké faktory ovplyvňujú zdravie socioekonomické správanie a ďalšie témy. Tieto témy boli spomenuté v tejto správe, ale ja osobne som presvedčený, že koncentrácia na prístupnosť zdravotných služieb, dobrú výživu a pravidelné cvičenie, to sú práve tie faktory, ktoré by sme mali zdôrazňovať, ak chceme budovať zdravú a lepšiu Európu. Myslím si, že potrebujeme vedieť vymieňať e, úspešné a dobré postupy. E, hlasoval som Nehlasoval som za túto správu, pretože sú tu témy, ktoré tam jednoducho nepatria, nepatria do rozsahu tejto témy a mali by sme sa sústreďovať práve na znižovanie týchto zdravotných rozdielov. Teraz ideme na správu z Pán Kamaldas má slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Jeden z hlavných obáv, ktoré mám, keď sme diskutovali o tej myšlenky o zdanení na medzinárodnej úrovni, eh, je eh, útok na krajiny ako napríklad Kajmanské ostrovy, eh, kde oni len ehm, postupovali podľa odporúčaní, ktoré sme im eh, hovorili eh, čo do rozvoja. Mnoho rokov sme boli ostrovom v Karibiku a ďalším štátom, že by mali diverzifikovať od výroby cukru a bananov, aby išli na vyššiu hodnotu a aby používali mm, aj expertízu pri službách. A Kajmanské ostrovy to robia teraz až 40-50% ich ekonomiky sú finančné služby vďaka eh, ich systému daňovej neutrality. Nie daňových unikov, ale daňovej neutrality a oni ne, zdvojnásobujú, nestrojnásobujú dane a fondy, eh, ktoré sa tam usedili, ale čo tí imperialisti z EU, ktorí sú pokrytecky eh, urobili, keď eh, sa Kajmanské rozhodli im konkurovať v zdanení. Oni sa rozhodli, že sa budú pokúšať útočiť na mm, Kajmanské ostrovy, keď chceli konkurovať s EU a to je hamba imperializmu EU. Ďakujem. Ďalší na jednu minútu. Um, I found it very difficult pán predseda. Podľa mňa je veľmi ťažké podporiť nášho môjho kolegu, eh, pán Jolie, v jeho správe, pretože on eh, začal hovoriť eh, o globálnej európskej dani. 818 miliard dolárov prostriedkov opúšťajú rozvojové krajiny cez rôzne právne a nezákonné prostriedky a ukladajú sa v európskych západných bankách my naproti tomu mm, dáme 670 miliard eh, peňazí európskych daných poplatníkov ehm, do rozvojových krajín na programy pre boj s chudobou. Keby eh, tieto peniaze 818 miliard, eh, ktoré unikajú z rozvojových krajín a ukladajú sa v našich bankách, ostalo v tých rozvojových krajinách, aby rozvíjali tieto krajiny? Okoľko lepšie by to bolo že by rastli rýchlejšie a mali um, schopnosť tvoriť kapitál a mali um, právo vlastníctva a um, komerčné postupy. Teraz ideme k správe Papastankov za pán Mastela má slovo na jednu minútu. In un momento in cui l'Unione Europea è chiamata a riformare la sua politica agricola comune, Spoločná agrárna politika by sa mala posunúť ďalej. Mali, um, mala by sa vytvoriť koherentnosť medzi poľnohospodárskou a ďalšími politikami. To je dôležité. Teraz Mm, poľnospodárstvo a obchod patria spolu. Ide o to, aby, aby sme vytvorili vzájomné synergie na interregionálnej, regionálnej a bilaterálnej e, úrovni, pretože doteraz boli rôzne rokovania, boli rôzne pravidlá, takisto boli rôzne obchodné zájmy, boli rôzne konflikty a takisto to malo súvislosť s komplexnými poľnospodárskymi pravidlami, ale poľnospodárstvo nie je len e, hospodárske týka obla, oblasti hospodárskej sféry, ale ide o takisto zamestnanie e, ľudí a musíme rozlišovať medzi komerčnými a nekomerčnými aspektami. Napriek tomu má náš obchod aj e, ten aspekt E, ktorý by sme mali podporovať bez toho, že by sme e, dávali v hru aspekty ďalšieho rozvoju. Pán Kalinovský, ďakujem pekne, pán predseda. Prioritou spoločnej agrárnej politiky je zabezpečenie potravín. Aby toto zabezpečenie bolo skutočné, je dôležité, aby sme zachovali určité proporcie v medzinárodnom obchode. Je potrebné uznať eh, riadnu a mm, spravodlivú konkurenciu. Európsky producenti eh, potravín musia splňať veľmi, dvo, veľmi, veľmi, veľmi prísne normy a eh, platiť sankcie ale Únia nemá v podstate žiadnu kontrolu nad producentami a poľnohospodármi z tretich krajín, ktorých eh, importujeme obrovské množstva potravín. E, takéto obchodné dohovory sú nespravodlivé voči vlastným producentom a za druhé takáto politika je nebezpečná rovnako aj voči zdraviu európskych spotrebiteľov, pretože nemáme kontrolu nad kvalitou takýchto produktov a toto je skutočne potrebné zmeniť. Ďakujem, pán predseda. Nicholson, ja Pán Nicholson, jednu minútu. Eh, Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že chcem vyjadriť svoju podporu práve kvôli tomu, že veľmi jasne sme mali možnosť vidieť, akým problémom čelia európsky polnohospodári a farmári, najmä v oblasti eh, obchodnej politiky. Dovolte mi byť veľmi jednoznačný. Eh, polnohospodársky sektor Európskej únie by nemal byť obetovaný akýmkoľvek spôsobom, aby sme zabezpečovali akési obchodné dohody eh, s krajinami Mercosuru. Na druhej strane si ale myslím, že práve takýmto smerom sa uberáme v poslednom čase. Zdá sa, že tu je akýsi dojem, že európske polnohospodárstvo môže byť použité ako jednoduchý vyjednávací kameň, tak aby sme dokázali vyriešiť problémy v iných sektoroch, ale tým len podporujeme dlhodobú krízu, najmä v oblasti dobytka. Počas krízy by nikto nemal byť ohrozený tým, čo žiadame, a síce aby importy do Európskej únie mali tie isté štandardy ako to, čo vyžadujeme od našich vlastných výrobcov. Samozrejme, máme zodpovednosť našich vlastných výrobcov, aby sme zabezpečili, že toto je realita Okrem toho by som bol veľmi, som veľmi nešťastný z postoja Európskej komisie k Európskemu parlamentu. V tomto prípade je neakceptovateľné, aby nás Európska komisia držala v tme a nepovedala nám o svojich úmysloch a mali by sme si osvojiť e, závery e, nášho výboru. Pán Kardimi, nech sa páči, máte slovo. Neprítomný, ale pani poslankyňa tu nie je. Pán Zip, máte jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Správa pána kolegu Papa Sankovsku, Papa Samkosa prináša veľmi dobré východiska. Vieme, že máme viacrané dohovory v rámci medzinárodného obchodu a obchod s polnospodárskými produktami tu zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o prístup na európsky trh. Únia je netoimportérom importérom Um, polnospodárským uh, produktom z exportéra cukru. Sme sa stali importérom. Importujeme 74 uh, um, polnospodárských produktov z rozvojových krajín. Máme takisto um, import uh, deficit exportu s krajinami Mercosur. Tak ako aj môj pán kolega Kajnovský hovoril, tieto produkty sú produktované v iných štandardov a naši poľnohospodári musia znašať obrovské náklady zviazané s e, nasledovaním prísnych pravidiel a e, pravidiel pre ochranu životného prostredia napríklad. Takže skutočne si kladieme otázku na efektivitu tejto politiku. Musíme byť, pres, politiky, musíme byť presvedčení, že sú potrebné e, synergie medzi poľnohospodárskou spoločnou politikou a medzinárodným obchodom. Ďakujem. Pán poslanec Takula, nech sa páči. Pán predseda, e, teraz niekoľko slov k správe Papa Stamkos. Toto je mm, skutočne veľmi odôvodnená správa, ktorá poskytuje veľmi široký obraz o európskom poľnohospodárstve a obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. Tu e, máme takisto, e, preto tu máme aj nástroj e, poľnohospodárskej politiky. E, za akého môžeme považovať priamešom. Pokiaľ hovoríme o európskej e, politike, hovoríme vždy aj o spoločnej agrárnej politike. E, samozrejme, teraz e, sa e, pomerne veľa produktov importuje z tretich krajín do Európskej únie. Ale zároveň musíme skutočne dbať na to, aby sa všade v Európskej únie, a to aj v tých vzdialených oblastiach, aby sa e, poľnohospodárstvo podporilo, napríklad v niektorých regiónoch Fínska. Toto je jednoducho etický aspekt pretože je potrebné podporiť eh, ďalší rozvoj polnospodárstva vo všetkých regiónoch. Pán Rotisovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za správu pána Papa Stamkosa a ja sa veľmi teším, že Európsky parlament vyjadril také zásadné stanovisko v oblasti bezpečnosti potravín v Európe, zabezpečenie a zabezpečenie potravín a zníšenie ústupkov v rámci medzinárodného obchodu s potravinárskymi produktami. Ehm, my vieme, že v Európe znižujeme produkciu potravín a importujeme eh, potraviny z tretich krajín a máme určitý zisk z tohto exportu. Samozrejme, toto vidieť napríklad pri reforme trhu s cukrom. Európska únia by nemala podliehať tejto lobby, mala by sa jej vzoprieť, pretože dostane do trosiek produkciu potravín v Európe. A táto politika v čase z, zvýšenej potreby poľnohospodárských produktov je politikou krátkozrakov. Ďakujem. Teraz pán Vajder má slovo. Z konkurenc s princípiem balstīta Ďakujem veľmi pekne. Obchod by mal byť postavený na spravodlivej obchodnej súťaže a jej princípoch. A to by bolo naozaj veľmi dobré, bol by to veľmi dobrý dôvod a východisko pre náš rozvoj. Potrebujeme takéto politiky, aby zároveň znižovali chudobu a krízu v oblasti cien potravín. Polnohospodárstvo je čosi, čo je naozaj mimoriadne dôležité, najmä pre nové členské štáty Európskej únie. A priame platby pre tieto krajiny sú stále oveľa nižšie ako priame platby pre polnohospodárov v starších členských štátoch. A stále musíme konkurovať eh, juhoamerickým výrobcom, ktorí nemajú také isté štandardy kvality, ktoré majú nižšie colné sadzby. To spôsobuje, že naša konkurencieschopnosť je oveľa nižšia a práve preto podporujem túto správu, pretože jasne hovorí, že je nevyhnutné revidovať obchodné politiky, treba ich monitorovať a treba zabezpečiť štandardy, ktoré budú rovnaké aj pre tretie krajiny, tak ako, boli, eh, tak ako boli dôležité otvoriť naše trhy tretím krajinám len v prípade, že naši výrobcovia budú kompenzovaní za prípadné straty, ktoré budú spôsobené dovozmi z takýchto krajín. Ďakujem pekne. Pán Kamal, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Keď Eh, keď budem hovoriť viacerým eh, priateľom, eh, keď hovorím s priateľmi v chudobných krajinách, oni sa pýtajú, že čo, je, čo by sme mohli spraviť, najlepšia vec, čo pre nich môžeme spraviť, ako bojovať s chudobou v ich krajinách. Oni často hovoria, že to nie je pomoc. To, čo by nám pomohlo, je to, ak vy by ste dokázali pomôcť podnikateľom v našich krajinách, aby dokázali tvoriť bohatstvo na lokálnej úrovni, aby sme mohli obchodovať s vami v európskej úrovni, aby sme otvorili svoj trh Hlavný problém je ten, že máme spoločnú polnohospodárskú politiku. USA majú celý e, rad rôznych dotácií tiež a hoci kážeme otvorený obchod, sme veľkí pokrytci, keď zatvárame naše e, trhy pred dobrou výrobou z rozvojových krajín. A okrem toho používame čosi, čo nazývame sanitárne a fitosanitárne štandardy. Samozrejme, že chceme bezpečné potraviny, ale veľmi často je to využívané ako necolná bariéra proti dovozom z rozvojových krajín. Je na čase, aby sme dô dôverovali spotrebiteľom. Pokiaľ sú potraviny bezpečné, dovolme našim výrobcom, aby sa rozhodovali medzi potravinami pestovanými v Európe alebo niekde inde a nedotujme neperspektívne a, ne, a ne, neprofit, neprofitabilné eh, podniky v Európe. Pán Hemond, jedna minúta pán predseda, spoločná polnospodárska politika Európskej únie je neporovnateľná v ničom iným vo svojom mrhaní, vo svojej byzantinskej e, byrokracii, vo svojom pokritectve, vo svojej imoralite. Koncom 50. rokov argentínsky veľvyslanec v Európskej únii, bol e, rečníkom všetkých rozvojových krajín. A on hovoril, že ak chcete dotovať svojich farmárov, my to chápeme. Je to, nepáči sa nám to, ale chápeme to, ale prosím, zároveň nám nedávajte aj tú dvojitú ranu toho, že e, máme obrovské colné bariéry pre e, naše tovary na vašom trhu. Európska únia nepočúvala, nepočúvala ani do, do, do posiaľ. E, obchodné dohovory na celej úrovni majú rôzne pozitívne názvy, ale nič pozitívne nevytvárajú, pretože Európska únia je odhodlaná trvať na svojom e, sektore, na svojom dotovanom a chránenom sektore. Čo sa ale stalo? Spoločná polnospodárska politika existuje od 60. rokov. Európska únia to robila najdlhšie ak toto je to, čo sme vytvorili, tie ekologické kalamity, chudoba, inflačné dopady vysokých cien potravín, čo sme si mysleli? Chceme dať ďalšiu váhu týmto inštitúciám? Pán poslanec Zdeva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Za normálne okolnosti 100% súhlasím s tým, čo hovorí môj priateľ pán Kamal. Ale dnes sa môj názor líši. Mám názor, kým som o tom premyšľal pomerne dlho, že potravinová bezpečnosť je naozaj veľmi dôležitý aspekt našej, nášho globálneho populačného rastu. Európska únia mala byť bezpečná vo svojej vlastnej potravinovej bezpečnosti. To ale znamená, že musíme byť samozásobiteľní. Nie nadprodukcia, kde budeme potom e, rozvážať potraviny do rozvojových krajín, ale o podvýroba, kde berieme e, potraviny z úst hladných ľudí. Mali by sme zabezpečiť samozásobenie v Európskej úrovni, únii, samozásobenie v Ázii a samozásobenie v Afrike a USA. Ak budeme mať seba zásobenie ako náš hlavný cieľ programov, potom všetko ostatné môže, môže vstúpiť na eh, úroveň medzárneho obchodu. Potraviny sú čosi, s čím sa nesmieme hrať. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Pán, eh, teraz prejdeme k správe eh, Hausling a slovo má pani Klas, nech sa páči. Ja som hlasovala za túto správa, správu, pretože bielkoviny sú v EÚ mimoriadne dôležité a sebezpe- e, musíme zabezpečiť sebestačnosť v zásobovaní s bielkovinami. Musíme podporiť výskum a vývoj a informácia, vzdelávanie poľnohospodárov o využívaní dobrých starých príkladov v následnom pestovaní rastlín. Nesmieme e, toto nechať zo zreteľa, nesmieme to stratiť zo zreteľa, pretože uh, poľnohospodárstvo môže um, musí, musí preverovať eh, chov, chovy dobytka, eh, pokiaľ sa eh, neprežúvace chovajú bielkovinami. Toto všetko musíme skontrolovať a musí to byť realizované v súvislosti s, pravi, s dodržiavaním pravidiel pravidiel eh, ochrany životného prostredia. A jednoducho toto musíme zorganizovať. Pán Vojtichovský, nech sa páči. Pán predseda, je mi veľmi ľúto, že eh, kvôli veľmi zlým eh, pozmeňacím návrhom sa správa pána Hojslinga nedostal podporu e, svojho, jeho autora. Ja som takisto hlasovala proti prijatiu tejto správy, pretože e, pred pretože táto správa mala uľahčiť, mala uľahčiť e, um, reguláciu, um, re, reguláciu geneticky modifikovaných, uh, prístupu geneticky modifikovaných, modifikovaných organizmov na trh Európskej únie a takisto reguláciu uh, pestovania takýchto organizmov v Európskej únie. A ja súhlasím uh, s tým, ako správu vypracoval on. Pani Nedalčeva. Uh, správa pani uh, Nedalčevi. Pani Angelil, nech sa páči, máte slovo. Pán Želili. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať za e, pre všetkým e, spravodajcovi, spravodajkyni, pretože keď hovoríme o rovnosti žien a mužov v Európskej únii, tak to, tak to nemôže byť len retorické cvičenie. My vieme, že zamestnávanie žien v Európe je strategickým aspektom tak kultúrne, ako aj hospodársky. Toto vyplýva z čísiel, ktoré máme k dispozícii, pretože pri zamestnanosti, miere zamestnanosti žien a mužov pri uh, tomto porovnaní vidíme, že to narastá o 30 e, V momentálnej kríze to vyzerá tak, že sme urobili krok naspäť, ale vyzerá to tak, že musíme predsa urobiť niečo viac pre zamestnanosť žien. My potrebujeme zamestnaneckú politiku, ktorá bude cieľa zelená a ktorá zniží dopady krízy na ženy a musíme nájsť takisto cyklické riešenia. E, takisto je dôležité e, stanoviť ťažisko e, pozitívnych politík na vzdelávanie žien, na podporu ich um, um, podporu ich podnikania a znižovanie násilia voči ženám. Európa sa musí vybaviť rozličnými nástrojmi tak, aby zamedzila a robila prevenciu pr- e, boja s násilím proti ženám. Pán Rode, ďakujem, pán predseda. Keď si e, pozriete diskusie e, o ženách, o kvótach v podnikoch, ktoré sú na burze, tak môžeme konštatovať, že je tu istým spôsobom zákopový boj. Ja som v podstate proti zákonným kvótam, pretože si myslím, že sú zlé um, pre podniky, ale sú zlé aj pre kvalifikované ženy, ktoré sú automaticky v podniku marginalizované zo strany vedenia podniku. Uh, Ehm, mohli by sme si vybrať taký pragmatickejší prístup a povedať, no dobre, tak e, nemôžeme e, pre, e, predpísať podnikom rovnosť prístupu k ženám a mužom a stanoviť ich ciele v personálnej politike, ale musíme si, my si musíme stanoviť určité ciele, to by bolo pre ženy aj pre podniky, pretože oni môžu sami stanoviť svoje ciele, kam sa chcú dostať a mali by sme tu postavať veľmi pragmaticky a to v záujme tak spoločnosti, ako aj žien. Pán Sretani, pani Saretani, minúta. Pán predseda, ja som hlasovala za správu rovnosť žien a mužov v Európskej únii a veľmi sa teším, že hovoríme o tom práve dnes e, v deň, kedy oslavujeme e, storočnicu medzi, e, Medzinárodného dňa žien mm, čo sa týka rovnaké, rovnosti žien a mužov, prístupe k zamestnaní, k vzdelávaniu. Tu sa musíme snažiť ešte ďalej, tak aby sme práve túto smernicu korektne transplantovali a je dôležité povedať, že vzdelávanie žien um, narastlo v posledných rokoch, máme viac absolventiek vysokých škôl, ale ženy väčšinou pracujú uh, v takých ženských oblastiach, uh, kde majú horšie uh, mzdy a horšiu ochranu. Uh, ochrana starších osôb a výchova detí. Toto znamená tiež, že ženy väčšinou nemajú flexibilné pracovné časy a preto musia prestať, prestať pracovať. Takže e, mali by sme takisto vysloviť solidaritu e, iránskym ženám, ktoré na uliciach demonstrujú za práva. Dovolte mi krátko vysvetliť, prečo som nepociu

Teraz pán Takula na jednu minútu. Arvoisa puhemies, minusta on erittäin tärkeä asia. Pán predseda, myslím si, že je veľmi dôležité, že Európsky parlament diskutuje o rovnosti medzi mužmi a ženami nielen dnes, keď slavíme, musíme o tom hovoriť vždy. A je tiež pravda, že je dôležité, že e, si treba pamätať, že sme boli stvorení ako muži a ženy a je to obohajúcujúci faktor, ale neznamená to, že ženy sú slabšie. Boli sme stvorení ako rovní a preto je dôležité, aby najneskôr teraz sme mohli žiť e, v rovnakých podmienkach. To znamená, že aj na pracovnom podmienkach pracovnom trhu treba zabezpečiť, že muži a ženy um, budú mať rovnaké podmienky a doteraz uh, ženy sú v slabších podmienkách a situácii, čo sa týka platov a ďalších kritéria. Nesmie tomu tak byť ďalej. Musím zabezpečiť, že sa rovnosť naplní. A čo sa týka kvót, potrebujeme kvóty, pokiaľ prispôsobíme myslenie, podľa ktorého um, na základe ktorého bude rovnosť už realita, ale um, pokiaľ sa tak nestane, tak nevyriešime žiadne problémy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 Ďakujem, pán predseda. Dnes sme schválili ďalšiu iniciatívu, ale ako podala eh, komisárka od eh, slov skutkom, eh, napriek tomu stále nerovnosť a ženy sú dobre vzdelané za posledné roky. S najlepšími výsledkami podľa údajov od univerzity, ale nadalej sme diskriminované a keďže sú to tie, ktoré sú handicapované a imigrantky, ktoré najviac sú diskriminované. Dnes sme si vypočuli mnohé vyhlásenia, ale ale nie sme príkladom. Stačí e, analyzovať e, e, rod predsedu komisie a členov rady a rotujúcich predsedníctiev a stáleho predsedu a predsedníctvo parlamentu a dvor auditorov a vedúcich Európskej banky, ktorí poprvýkrát nebudú mať žiadnu ženu, alebo absencia žien v delegáciách niektorých štátov. Obraz európskej politiky je naďalej mužský a musíme ďalej pokročiť a preto som podporila túto túto iniciatívu um, vytvoriť kvóty preto, aby sme um, išli napred na tejto ťažkej um, ceste a tiež, aby sme naplnili heslo od uh, slovku skutkom. Uh, Teraz pani Vajder. Je tu situácia na ženskom fronte, ktorá uh, sa zlepšila. Ja by som rada ukázala tri aspekty, ktoré by sme mali posúdiť. Poprvé, platy. Sú obrovské rozdiely a počas krízy tieto rozdiely rastú, pretože sme podporovali banky, ale nie školky a školy, kde ženy pracujú. Po druhé, v Európskej únii je pôrodnosť taká nízka, hlavne v nových štátoch. Podpora pre matky je veľmi nízka, to je tiež, e, je tam diskriminácia na trhu práce a po tretie v politike, kde Ideálny pomer by bol 50-50 je menej žien. A to vidíme aj na vedúcich e, pozíciách v rôznych organizáciách. Myslím, že táto správa nejde dostatočne ďaleko. Teraz pán Jatamaki Portin puolesta ja äänestin myös. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu a ja som hlasovala aj za kvóty. A chcem v tomto zmysle poďakovať pani komisárke Reding za to, že požaduje opatrenia aj v podnikov a spoločnostiach, ktoré obchodujú na burze. Ja si myslím, že Lisabonský dohovor musí byť skutočne realizovaný a uh, Ehm, tým, kde, kde sa samotne hovorí o rovnosti žien a mužov. Tie kvóty by mali ehm, by nemali byť potrebné v demokracii, ale my vidíme, aká je tá situácia. Pred 10-15 rokmi sa u nás tieto kvóty zaviedli, vtedy bol, sme boli všetci proti, ale videli sme, že tieto kvóty fungujú a že uh, sme skutočne potom našli ženy, ktoré mohli obsadiť posty, ktoré týmto kvótam podliehali. E, pán Hanen, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste do toho vstúpili a predsedáte um, um, posledné uznesenie, ktoré e, nediskriminuje na základe mm, pohľavia je e, chybné a milné na mnohých úrovniach. E, napríklad zoberte si e, tie náklady, e, ktoré budú stať viac miliónov libier a napríklad judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorý vychádza z precedensu súdneho dvora pre ľudské práva. Zoberte si tú zlú vieru a um, tieto mm, aktuársky odvodnené rozlišenia sú stále odvodnené. Zoberte si, čo um, povedali sudcovia um, v zmysle toho, čo má právo hovoriť. Poďalšie, nemá štát zasahovať e, medzi nás a e, vyhlasovať naše transakcie za e, nezákonné. Poďalšie, čo toto má spoločné s EÚ? Určite každý štát môže vypracovať svoje vlastné pravidlá pre rovnosť rodov. Pán predseda, najvyšší súd, ktorý zanedbáva svoje povinnosti, je tyrania. Teraz pán Plan, pán Antonio Cej na jednu minútu. signor presidente le condizioni di povertà. pán predseda chudoba e, žien a jej podmienky no toto sme konštatovali mm, už dlhé, dlhý čas a určite to nie je len výsledok hospodárskej krízy. Ja som hlasovala za správu pani kolegyne Plam, pretože som presvedčený, že je potrebné na európskej a národnej úrovne um, robiť, e, um, robiť ďalšie kroky, na, e, ktoré by povedli k riešeniu to, tejto skutočnosti. Myslím si, že táto správa nie je vyčerpávajúcim príspevkom, ale predsa len pokrokom k tomu, ako realizovať e, práva žien národovú rovnosť na, aj na európskej úrovni. Musíme takisto rešpektovať rámcové, rámcové programy pre rodovú rovnosť. Takisto tu máme programy na členenie žien do e, trhu práce a to je najlepšie. Práve v tomto zmysle je dôležité, aby sme hlasovali o takýchto programoch nie na lokálnej a národnej e, e, úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni, aj s externými partnermi Európskej únie. Ďakujem. Pani Bilbao, minúta. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ženy vždy robili tú neviditeľnú prácu v domácnosti pri starostlivosti o deti. To sa nedá ani kúpiť, ani vyčísliť. A nikdy to nemáme ocenené. Teraz eh, sa teraz pracujeme na trhu práce a napriek tomu stále sme vystavené riziku chudoby. Je to situácia, ktorá je počerknutá najmä súčasnou ekonomickou krízou. Je našou povinnosťou bojovať proti ženskej chudobe a práve preto som podporila túto iniciatívu. Musíme posilniť nástroje a legislatívne eh, prostriedky, aby sme znižovali rozdiely medzi mužmi a ženami v reálnom prostredí. Musíme podporovať aktívne politiky zamestnanosti a podporovať tých, ktorí sú najviac sociálne odkazaní. Musíme najmä zobrať do úvahy postihnuté a staršie ženy. Musíme efektívnejšie zapájať ženy do trhu práce, pretože prinášajú vyššie, e, vyššie prínosy do spoločnosti. Oni e, majú väčší podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu než e, muži a preukázali to mnohé štúdie. Je to otázka spravodlivosti, ale zároveň je to aj veľká príležitosť pre tvorbu a budovanie európskej konkurencieschopnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme ukončiť a prerušiť rokovanie a budeme pokračovať o tretej. Príjemné popoludnie.